čelíme jednej z najväčšej kríze ľudských práv na planéte. Milión Ujgurov je v detenčných táboroch a sú vystavení politickej indoktrinácii a mučeniu. A tí, ktorí nie sú v táboroch, sú pod neustálým dohľadom. Toto nie je boj proti terorizmu, to je porušovanie ľudských práv takého rozsahu, e, aký sme desaťročia nevideli. Musíme prehodnotiť vz... náš vzťah k Číne a k obchodu s Čínou, aj pokiaľ ide o európske firmy, ktoré sú aktívne v Číne. Pán vysoký predstaviteľ, vy aj pani von der Leyenová ste hovorili o geopolitickej komisii. V tomto prípade musíte podniknúť konkrétne kroky proti Číne. A aké sú stratégie aby sme čelili týmto hrozbám pre ľudské práva, napríklad technológie na rozoznávanie tvári a absolútny nedostatok transparentnosti, pokiaľ ide o využívanie týchto údajov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pán Petras Ausrevičius. Máte minútu. Ďakujem, pani predsedajúca, pán vysoký predstaviteľ, kolegyňa a kolegovia. Čína buduje svoje bohatstvo na útlaku vlastných e, obyvateľov. E, hovorili sme minule o e, využívaní ľudských orgánov v Číne a teraz hovoríme o týchto táboroch. Využívajú sa na kultúrnu asimiláciu Ujgurov, ale zároveň sú zdrojom lacnej pracovnej síly pre čínske e, továrne, ktoré sú súčasťou globálneho výrobného reťazca. Čína potláča politické práva svých, svojich občanov a neuznáva kultúrnu a náboženskú diverzitu. Vyzývam všetkých, aby sme uviedli e, tento globálny akt magnický do e, praxe Ide o to, aby sme aj ďalším krajinám zabránili v tom, aby sa uberali rovnakým smerom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Šojdrová. Minúta. Ďakujem, kolegyňa a kolegovia. Čína v Xinjiangu zavádza stalinistický režim, ale má dnes moderné technológie na sledovanie obyvateľov aj väzňov čo my môžeme tu v Európskom parlamente urobiť? Dnes sme vyslali jasný signál tým, že sme ocenili Ilhama Tohtia. A po, tak sme vyjadrili, že sa nevzdáme požiadavky na jeho prepustenie a na prepustenie ďalších tisícov väzňov. Tasopola Tiapa bol takisto uväznený a hrozí mu ešte aj teraz trest smrti. Aj na to chceme upozorniť. Neznám dcera Ilhama Totia povedala, že má strach o svojich príbuzných už len preto, že tu hovorí o situácii v Číne na pôde Európskeho parlamentu. Kto je zodpovedný? Čínska vláda je zodpovedná za zastrašovanie, väznenie, kultúrnu genocídu v provincii Xinjiang. Preto podporujem cieľené sankcie. Pán vysoký predstaviteľ, chcem vás privítať vo vašej novej funkcii a Upozorňujem na našu požiadavku novej stratégie vo vzťahu k Číne, zameranú na skutočný pokrok v oblasti ľudských práv. Ďakujem a teším sa na spoluprácu. Ďakujem. A teraz e, pani Jončeva, minúta. Ďakujem. Mám veľké obavy, e, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv v ľudovej republike e, Číne, pokiaľ ide o masový dohľad nad miliónom Ujgurov a nad ďalšími e, menšinami v Číne a konkrétne v, regio- v autonómnom regióne Xinjiang. Aj moja e, krajina má za sebou zložité obdobie, keď sa e, Bulharsko ocitlo v situácii, kedy aj samotní Bulhári boli predmetom potlačovania práv v minulosti. A teraz e, práve e, sme na tieto otázky veľmi citliví. Čína je krajina s veľkým potenciálom, kultúrnou diverzitou a mala by toto všetko chrániť a zabezpečovať práva etnických menšín Chceme, aby európsky novinári a pozorovatelia mali prístup do autonómnej e, oblasti Xinjiang. Ďakujem pekne. A teraz pán Liberacký, máte minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vysok, pán vysoký predstaviteľ Borel. Táto rozprava sa samozrejme týka v prvom rade Číny a to isté platí aj pre uznesenie. Rada aj parlament budú dôsledne ochraňovať práva etnických a náboženských menšín, aj keď ide o Čínu. My oceňujeme technický pokrok Číny. 700 miliónov občanov bolo povznesených z chudoby a masovo sa investuje do infraštruktúry, ale to nestačí. Ľudia potrebujú základné práva a slobody a to, aby boli rešpektované. My tu hovoríme o faktoch, ktoré sú overené. A preto dúfame, že Čína zareaguje pozitívne na naše výzvy v opačnom prípade budeme musieť uplatniť sankcie v obchode a priemysle. Čína musí konečne aplikovať dohovor o ľudských právach, ktorý sama pred mnohými rokmi e, podpísala. A teraz postup k HDI, to znamená tí, ktorí sa prihlásili o slovo. A teraz e, pán Robert Heiser, minúta

neakceptuje kritiku svojho e, postupu proti Kazachom a iným e, minoritám, ktoré posiela do e, táborov, kde sú politicky indoktrinovaní. Čína dokonca zorganizovala návštevy takýchto táborov a opisuje ich ako dobrovoľné centra pre výučbu študentov. A medzi tými dokumentmi, ktoré unikli, sú aj záznamy toho, čo deti hovorili Eh, svojim rodičom eh, o tom, ako sú eh, trestané a ako sa z nich snažia ako sa z nich snažia potlačiť určité myšlienky. Jeden čínsky úradník bol uväznený preto, lebo sa snažil zmierniť tieto podmienky. Ja som bola súčasťou kampane v Londýne, ktorá každý mesiac organizovala protesty pred čínskym e, veľvyslanectvom a dožadovali sme sa zatvorenia týchto koncentračných táborov. Ďakujem pani e, poslankyňa. Pán Nikolás teraz, minúta. E, pani predsedajúca, pán Borel, Čína, Saudská Arábia, Palestína alebo iné krajiny. Všade musíme protestovať proti porušovaniu ľudských práv keď sa pozrieme na tzv. liberálnych politikov, ako sa stávajú e, k prenasledovaniu napríklad e, muslimov, tak to veľmi súvisí práve s geopolitickými e, dôvodmi. Dišadisti prenasledujú kresťanov v Sýrii a podobne. Takže je to v podstate niečo, čo sa deje všade vo svete, ale Xinjiang e, je e, nepochybne e, niečo, čo zaujíma takisto aj Ameriku a Spojené štáty. ďakujem vám. Ďakujem. Pani eh, Claire Daly, minúta prosím. Ďakujem, pani predsedajúca. Keď sa pozrieme na China Cables, tak samozrejme eh, je to v podstate niečo, čo pripomína Wikileaks a to bolo v roku 2010 a tam sa hovorilo o vojnových zločinoch a eh, postupoch západných vlád, ale toto je niečo iné. Tu máme podstate zdroj, e, tzv. zdroj z e, čínskej vlády a e, dosť, niečo, čo sa dostalo v angličtine, k verejnosti v Spojených štátoch a v Európe. Takže nie v čínštine. A predtým sme zasa mali podobné informácie o tom, čo sa dialo v Iráne. Nož, a E, tedy e, to takmer viedlo e, k tomu, že sme vyhlásili vojnu Iránu a teraz chceme niečo podobné, pravdepodobne, alebo riskujeme niečo podobné vo vzťahu k Číne. Ja nepochybujem o tom, že Čína prenasleduje svojich občanov, ale to sa deje aj v mnohých európskych krajinách. A kde je to odsudenie týchto krajín? Ďakujem. Takže všetky pre, všetci prihlásení do voľnej rozpravy vystúpili a teraz sa dostane slov vysoký predstaviteľ pre zahraničnú politiku Josep Borel Fonteles. Nech sa páči. Vážené poslankyne a poslanci, ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenia. Môžem zhrnúť tak, že <clears throat> väčšina, ak nie všetci v tomto parlamente je veľmi znepokojená situáciou Xinjiangu. A vyzývame Čínu, aby drasticky zmenila svoju politiku v regióne. Najmä pokiaľ ide o využitie tých reedukačných táborov a e, širokého monitorovania. Boj proti terorizmu by mal rešpektovať ľudské práva a základné slobody. Chcem vyjadriť eh, poďakovanie za vašu pozornosť a podporu, a eh, že táto dôležitá téma zostane na vysokom mieste európskej agendy. Chcem povedať, že Čína aktívne propaguje narratív o úspechoch v boji proti terorizmu v Činčangu a získava silnú podporu mnohých krajín, vrátane členov Organizácie Islamskej konferencie. Na e, valnom zhromaždení OSN 22 krajín, medzi nimi viaceré členské štáty EÚ, vydali spoločné vyhlásenie o e, zneužívaní ujgurského obyvateľstva a okamžite e, Proti tomu 54 krajín vydalo vyhlásenie na čele s Bieloruskom, ktoré chválilo protiteroristické aktivity Číne, Číny v regióne. Takže ako vidíte, nie je to až také jasné pre medzinárodné spoločenstvo. My, Európania, sa veľmi angažujeme v tejto veci a myslím si, že môžeme povedať, že sme silná veľmoc, pokiaľ ide o obranu ľudských práv. Vyjadrili sme naše znepokojenie z udalosti v Čingčangu, aj pokiaľ ide o to monitorovanie. A takisto by sme mali monitorovať exporty kľúčových technológií, mali by sme ich eh, preverovať, pokiaľ ide o bezpečnostné aspekty. A určite sme sa eh, s výhradami vyjadrovali eh, k núteným prácam v rámci nášho výročného dialogu s Čínou a našich bilaterálnych stretnutí s nimi. Povedali sme našim firmám, že musia podporovať eh, dodržiavanie ľudských práv, majú svoju firmnú zodpovednosť, sociálnu zodpovednosť, pozdĺž celého dodávateľského reťazca. Čo sa týka sankcií, je pravda, že Američania, USA veľmi aktívne uvaľovali sankcie na čínskych funkcionárov. 28 čínskych vládnych inštitúcií a firiem za ich rolu v Činčagu. My sme to neurobili, máme iný systém a snažím sa ho zlepšiť, ako viete prostredníctvom iniciatívy, ktorá by nám umožnila schváliť niečo podobné, ako je ten magnického zoznam. Budeme vás informovať o práci, ktorú sme už začali. Potrebujem jednohlasnosť v rade, aby sme takéto niečo mohli urobiť a budem za ňu bojovať. Takže musíme byť silní a musíme pokračovať v dialogu Nesmieme zabúdať na dialog. Tie veci sa navzájom doplňajú. Ale počítam s podporou Európskeho parlamentu v našom jednoznačnom vystupovaní v tejto veci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, poslankyne a poslanci. Máme tu 5 návrhov uznesení. A na záver tejto rozpravy. Teda končím rozpravu. Hlasovanie bude zajtra. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu na programe vyjadrenie, vyhlásenie podpredsedu Komisie Vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k humanitárnej situácii vo Venezuele a migračnej a utečeneckej kríze. Pripomínam, že keď sa chcete ujať slova alebo využiť modrú kartu, prihláste sa tradičným spôsobom alebo elektronicky. Návod je pri vchode do miestnosti. Podpredseda komisie, vysoký predstaviteľ únie pre zahraničnú bezpečnostnú politiku, pán Josep Borel Fonteles má slovo. Nech sa páči, pán komisár. Vážená pani predsedajúca, poslankyňa a poslanci, pátová situácia vo Venezuele má devastačné účinky na krajinu. Čísla sú šokujúce. Viac než 21 obyvateľstva trpí pod výživou 25 žije len vďaka humanitárnej pomoci. A mnoho ďalších čísiel určite poznáte. Ukazujú, aká veľká je tá kríza 70 detí nemá prístup k pravidelnému vzdelávaniu. Chýbajú lieky, liečivá, nedostatočné sú dodávky elektriny a vody. Aj keď v Karakase sa to väčšinou podarilo obnoviť, ostatná časť krajiny naďalej trpí blackoutmi. EÚ poskytuje humanitárnu pomoc. Komisia je, má stále zastúpenie v krajine, aby monitorovala situáciu Poskytli sme viac než 170 miliónov od roku 2018 a okolo 320 miliónov. Vrátane podpory členských štátov, tak vo Venezuele, ako aj v susedných krajinách. Okolo dvoch tretín okamžitej humanitárnej pomoci sa uplatnilo vo Venezuele a my sme najväčším donorom v krajine. Druhá tretina sa uplatňuje v susedných krajinách. Vzhľadom na obmedzené operatívne kapacity vo venezuelskom kontexte, medzinárodná kontaktná skupina zvyšila svoje úsilie v humanitárnej diplomácii, aby vytvorila priestor pre humanitárnych aktérov v krajine. Toto je najdôležitejší populačný pohyb za nedávnej americkej histórii. Každý deň okolo 5000 venezuelčanov opúšťa krajinu. 5 miliónov venezuelčanov už odišlo. Počet venezuelčanov, ktorí opustili krajinu, je už okolo 4 milióny a nachádzajú sa v rôznych krajinách, v susedstve, v Karibiku a tak ďalej. A ešte stále to rastie. Môže to narásť dokonca budúceho roka na 5 miliónov. Chcel by som vyzvihnúť krajiny v regióne za ich úsilie privítať utečencov a migrantov z Venezuely. Ale je potrebné aj im pomôcť. OSN volá po regionálnom pláne reakcie, ktorý by zohľadnil rastúce finančné požiadavky ktoré sa zdvojnásobia v porovnaní s predošlým rokom na 1,3 miliardy dolárov. Čísla sú zarážajúce a v niektorých prípadoch vidíme, že už krajinám, ktoré príjmajú tento veľký tok e, ľudí, dochádza trpezlivosť. Európska únia a členské štáty musia zachovať túto dynamiku, ktorá vznikla z medzinárodnej konferencie Solidarity, ktorá bola v Bruseli v októbri. Z pohľadu vyzbieraných zdrojov to až taká veľká reakcia nebola. Musíme teda zvolať ďalšiu, aby sme do krajiny, alebo aby sme teda našli zdroje na riešenie tohto problému. Ale bez ohľadu na to, ako hlboko sa pustíme, alebo teda ako načeneme do tých našich zdrojov solidarity. Naše zdroje nikdy nebudú postačujúce na to, aby sme e, vyriešili krízu takejto, takéhoto rozsahu. Nie je možné každodenne krmiť milióny ľudí. E, Venezuela zostáva bohatou krajinou. Napriek e, tej výraznej chudobe, v ktorej sa ocitli obyvateľia, disponuje jedným z najväčších, jednou z najväčších zásob prírodných zdrojov. Takisto disponuje značnými finančnými prostriedkami, mnohé z nich sú mimo krajiny istotne by vedeli prispieť k zmierneniu utrpenia občanov, pretože pochybujem, že taká vzájomná solidarita by, solidarita by povedla k takému obnosu, ktorý by nakoniec pomohol takému množstvu ľudí kontinuálnym spôsobom. Musíme teda hľadať kreatívne riešenia, kde budeme hľadať akékoľvek zdroje, aby sme vyriešili túto obrovskú krízu. A ja dúfam, že v najbližšej budúcnosti budeme uvažovať nad novými myšlienkami, podnetmi, ktoré by sme mali zvážiť, tak aby sme e, vybrdli zo súčasnej patovej situácie, politickej patovej situácie, aby sme vyriešili túto humanitárnu krízu, ktorá je politickou. A potom bude jasné, že jediný dlhotrvajúce riešenie tejto krízy vo Venezuele je možné dosiahnuť len mierovým spôsobom, ktorý odobria aj venezuelčania, eh, z ktorých vyplynú aj slobodné, spravodlivé voľby. Ale nie je možné eh, nejakým spôsobom vyriešiť eh, úplne uspokojivo takúto krízu, ktorá sa bude týkať tak migrácie, ako aj blaha dotknutých osôb. Ďakujem pekne. A teraz v mene EPP Leopoldo López Gil, dos minutos. Lo acaba de decir el alto representante. La migración en Venezuela tiene solución. Vysoký predstaviteľ sa práve v tomto duchu vyjadril, že Venezuela má riešenie a týka sa to návratu k demokracie e, pomocou e, tohto režimu. Chápadla Madura, diktátora, ktorý sa snaží získať moc aj nad posledným eh, demokratickým, eh, demokratickou inštitúciou v rámci krajiny. Eh, ľudia, je na nich namierená represia. Juan Gaudo, ktorý je uznaný Európou ako prezident, no ďalej pokračuje vo svojom boji za demokraciu. Toto je aj výsledok, ktorý konštatovala OCHR. OCHR organizácia OSN, ktorá uviedla, že sa dejú zločiny proti ľudskosti a že zneužívanie e, právomoci je na každodennom poriadku. Úplne nedržiavanie ľudských práv viedlo k tomu, že 4,5 milióna ľudí opustilo za posledné roky krajinu, 20 ľudí opustilo polnospodárskú pôdu, jedna z, jeden z piatich ľudí e, je týmto postihnutých asi 350 tisíc venezuelčanov sa nachádza v tejto chvíli vo Španielsku. Preto je e, Španielsko e, tou top krajinou, pokiaľ ide o emigráciu venezuelčanov mimo e, domovskú krajinu a preto treba spolupracovať spolu s UNHCR, treba naďalej uvalovať sankcie na tých, ktorí neustále porušujú tieto ľudské práva. Naozaj spolutovaním konštatujem, že politická reprezentácia, tak ako konštatuje El Mundo v súčasnosti, je ovládaná či už Madurom alebo len Trumpom. Je ich lokajom. Ďakujem pekne v mene socialistov a demokratov v Európskom parlamente pán Javi López, dve minúty. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem e, pánovi vysokému predstaviteľovi, pánovi Borelovi. Ja chcel by som hovoriť o humanitárnej situácii vo Venezuela čím trpia Venezuelčania a dopad, aký to má na oblasť, na Latinskú Ameriku, pokiaľ ide o utečencov, migráciu. Dnes sme už dostali isté číselné údaje, pokiaľ ide o to, čo sa deje vo Venezuele. 82% populácie nemá riadny prístup k vode, 53% e, zažíva nedostatočné dodávky základných tovarov, takisto problémy s dodávaním liekov. 11 miliónov Venezuelčanov je odsúdených na humanitárnu pomoc. E, veľa je mimo krajiny, 80 e, teda v Latinskej Amerike, to sú tí vnútorne presídlení a 30 e, celkového počtu populácie sa nachádza v takejto situácii. Čiže hovoríme o masovom exode. A je to bezprecedentné v tomto regióne, je to to najväčšie, čo sme zažili na planéte. 4,5 milióna venezuelčanov na cestách. A to má obrovský dopad, ako sme už konštatovali dopad na viaceré krajiny, Kolumbia, Ekvádor, Peru, Argentína, Čile. A vieme samozrejme, že tieto krajiny musia vynúžiť obrovské úsilie, pretože majú problém s prácou aj s inými vecami. Musíme sa teda obrátiť na medzinárodné spoločenstvo, na Európsku úniu. Musíme byť schopní konať, poskytnúť finančnú pomoc, tak aby sme vyriešili túto krízu. Spojené národy už poskytli číselný údaj 200 miliárd, ktoré sú potrebné pre populáciu v Venezuele, tak vo vnútri ako aj mimo krajiny. Zatiaľ sa nám však podarilo e, zozbierať asi 25 tejto celkovej sumy. Musíme teda poskytnúť politickú, demokratickú podporu krajine. A ako už e, konštatovala e, vysoká predstaviteľka svojho času, pani Mogherinová, musíme pomôcť s utečencami, s migrantami, ktorí vychádzajú z Venezuely. A takisto, ako spovedala samotná vysoká predstaviteľka, musíme sa pozrieť, ako realizovať program ropa za potraviny. Musíme sa ubezpečiť, že tie sankcie nedolahnú na populáciu. Niektoré krajiny to tak robili a to nie je vhodné. Musíme si e, pripomenúť aj, že je tam režim, ktorý tak či tak dostatočne trestá. Ďakujem pekne. Menej skupiny Renew pani Dita Charanzová. Dve minúty. Muchas gracias. Pán vysoký predstaviteľ. Más remedio que huir de su país. Las estimaciones para 2020 son tan elevadas... Obrovské počty, 4,5 milióna venezuelčanov, o tom sme sa bavili, ale odhaduje sa to celkom na 8 miliónov. Čiže sú tie čísla nakoniec väčšie, ako napríklad aj v Sýrii. E, rozdiel medzi oboma je, že v Sýrii zúrila vojna, vo Venezuele nie, ale tie podmienky, za ktorých musia každodenne trpieť venezuelčania, sa v zásade veľmi nelišia od e, oblasti alebo krajiny, ktorá sa nachádza v aktívnej vojnovej zóne. To, čo sa deje vo Venezuele, je tragédia. O to viac, že to bolo, dalo sa tomu predísť. Ekonomická humanitárna kríza je výsledkom politiky režimu a to, že nie sú pripravení a ochotní pripustiť svoju chybu a tým zároveň pripustiť, že je tam problém. Európska únia by mala naďalej poskytovať všetku možnú podporu, tak aby dokázala zmierniť humanitárnu krízu. Ale je to predovšetkým politická kríza, ktorá v prípade, že nebude interne riešená, tak e, nebude v nedohľadne aj riešenie humanitárnej krízy. Politika Európskej únie voči Venezuele naďalej musí spočívať na vyvíjaní tlaku na Madurov režim, tak aby zabezpečil mierový, mierové odovzdanie moci, ako sa vždy hovorilo, najúčinnejším nástrojom za týmto účelom sú selektívne sankcie namierené proti príslušníkom, prívržencom režimu a tým pádom musíme ten zoznam selektívnych sankcií rozšíriť. Ďakujem. Ďakujem pekne. V mene zelených, ale Alice skunke. Dve minúty. Tak, fru talman. O tak, eh, Mr. Josef. Ďakujem pekne. Ďakujem aj pánovi Josefovi Borelovi. Ďakujeme, že eh, sa pozerá na riešenie veľmi vážnej situácie, ktorá teraz panuje vo Venezuele Máme situáciu, ktorá je neludská, ktorá pokračuje a videli sme tak veľa ľudí, ktorí opustili krajinu, boli sme svedkami e, hladu, násilia, zbúr. A chcem e, pripomenúť to, čo povedali kolegovia na začiatku rozpravy. Skutočnosť, že 7 miliónov ľudí už opustilo krajinu, ktorí sa vydali hľadať e, útočisko v susedných krajinách, z toho je evidentné, že sa nečrtá na horizonte nejaké riešenie týchto vážnych problémov. Takéto hnutie ovplyvňuje iné krajiny v rámci regiónu. Medzi tým sa situácia ľudí, ktorí sú na cestách, stále viac zhoršuje. V októbri UNHCR spolu s Európskou úniou požiadalo susedné krajiny Venezuely, aby preukázali solidaritu voči svojmu susedovi, solidaritu v rámci konfliktu, a my ako zelení sa chceme ubezpečiť, že táto solidarita bude solidaritou, ktorú si osvojí aj Európa. Musíme pokryť aj Európu. Zelení, my ako zelení chceme, aby sme sa chopili tejto príležitosti, aby sme naozaj prejavili solidaritu. My sme e, hovorili o tom veľa a teda hovorili sme, že to spravíme, že budem, postavíme sa tým, ktorí utláčajú ľudí, populáciu. Konečne nech tie slova sú nasledované činmi. Ďakujem pekne v mene skupiny ID pán Thierry Mariani, Minuta. Merci, la diplomatie est parf... Ďakujem pekne. Diplomácia e, eh, nesúvisí s filozofickými otázkami a celá zložitosť Európska únie pred Južnou Amerikou e, sa takto dá zhrnúť. Európska únia by mohla a chcela mať politiku vplyvu, nezávislú politiku vplyvu v Latinskej Amerike, má tak možnosť cez vplyv členských štátov, ktoré sú v regióne etablované, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, môžu byť v, napredí, e, v popredí medzinárodných síl, ktorí nie sú naivní a vedia, ako to funguje v Latinskej Amerike a nepodriadili by sa ani e, latinskoamerickej politike. Politika Nikola Banero nie je moja. Politika amerických sankcií, ktorá ochudobňuje venezuelské obyvateľstvo, takisto nie je mojou politikou. Európska únia by mala mať inú cestu cestu, ktorá nás nepovedie ani ku kolektivizmu, ani utilitarizmu. A Opäť sa však púšťame do embark a e, pridávame sa k Washingtonu. Mali by sme byť e, solidárni a musíme e, pomáhať podržať nádej Venezuele, Venezuelom. Nikola Badura je schopný, nie je schopný bojovať proti migrácii svojho ľudu a my sa opäť raz iba prizeráme. Ďakujem pekne. E, pán Mariany v mene EKR e, pán Herman Terč, e, minúta a pol. Ďakujem pekne. Pán predseda, keď počúvam to, čo hovorí vysoký predstaviteľ Európskej únie, tak dojem, ktorý to budí, je, že situácia vo Venezuele vyplýva z nejakej prírodnej katastrofy. A podobný dojem máte, keď počúvate socialistov. To isté. Naozaj treba sa pozrieť na tie pôvodné príčiny, ktoré sú za touto obrovskou tragédiou a tá pôvodná príčina je režim, šavezovský socialistický režim a tragédia, ktorú spôsobil v najbohatšej krajine Južnej Ameriky. Venezuelský režim e, pristúpil k uväzneniu predstaviteľov Národného zhromaždenia vrátane Guaida, tak aby zabránili ich zneuzvoleniu 5. januára e, Neustále pokračujú tieto represie. Viac ako 6800 mimosúdnych popráv prebehlo zo strany venezuelskej policie. Za pár mesiacov 6800 ľudí, ktorí boli zadržaní a boli vystavení mučeniu a sexuálnemu násiliu. Ale Borel neuvažuje vôbec ani o uvalení sankcií na predstaviteľov tohto režimu, ktorý spôsobil tú najhroznejšiu humanitárnu katastrofu počas mierových časov v Južnej Amerike. Pán Boros sa dnes vyjadril v rozhovore, že treba byť realistom a fakt je, že Maduro nechce odísť. Máme problém? Nemáme problém, pán Borel, máme ich veľa. Týrani nikdy neopúšťajú svoje miesta dobrovoľne. Venezuelčania utekajú a umierajú po tisíckach a Európska únia stráca svoju dôveryhodnosť e, tou nemorálnou drzosťou a to my ukazujeme, keď sme takto pasívni a keď sa zároveň stávame komplicmi tejto tragédie. Teraz v mene GUE NGL pani Vilanoveva Ruiz. Minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Prečo je to tak, že po toľkom čase EÚ a Spojené štáty nedokázali vyriešiť žiaden z týchto problémov vo Venezuele. Je to situácia krízy a obrovskej polarizácie, ale Európska únia istým spôsobom aj podporila Trumpovú politiku, čo je nezodpovedné. A hovoríme o storočiach neuznania niektorých štátov, takže z politického pohľadu, z administratívneho pohľadu to je neakceptovateľné. Pozrite sa, čo spravili s Guaidom je to politická kríza, je to spoločenská kríza, sú tam aj sankcie, ľudia trpia e, kvôli týmto sankciám a treba si uvedomiť, že Guaido nepomohol ani kúsok, nepomáha to populácii. Európska únia by naozaj mala konať ako sprostredkovateľ, mediátor. Na budúci rok budeme na toto príležitosť. Budú legislatívne voľby. Pokúsme sa pomôcť s týmto, s takýmito zárokami pre všetky politické strany. Pokúsme sa uistiť, že prispiejeme k uzavretiu, vyriešeniu tejto situácie a zároveň nepodporujeme žiadne vnútorné vojenské prevraty, ktoré by len poškodili ešte viac populácii. Ďakujem veľmi pekne a teraz Nikolau Albanos za nezaradených. Utečenci z Venezuely stále utekajú po celom rade rezolúcií a vidíme, že na mieste zvoleného e, predsedu sa tu podporuje skupina Lima v parlamente a tá chudoba, tie problémy, ktoré musí znášať e, obyvateľstvo Venezuely, hospodárska recesia. To všetko je výsledkom toho, že je to hlboká kapitalistická kríza a Európska únia a ostatné štáty sa tam pokúšajú miešať karty. Sú to ale pokryci, je to známy nástroj a Európske monopoly v tretich krajinách by mali intervenovať, najmä v prípade krajín, kde sú neoblobené vlády. Venezuela je krajina so zemným plynom, s prírodným bohatstvom, s e, vzácnými kovmi a na, vo Venezuele vidíme aj ten rozpor medzi EÚ a USA, ako aj ďalšími účastníkmi tohto súperenia a preto Odsudzujeme pučistické pochodci ostatných štátov, ktorých cieľom je zhodiť zvoleného prezidenta. My sme solidárni s ľudom Venezuely, s komunistami, lebo ľud zodpovedá za to, aby si určil, aký vývoj v svojej vlasti chce. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Antonio Tajani, 1,5 minúty. 7 tisíc osôb je prenasledovaných z politických dôvodov. Počet politických väzňov zostáva neustále na vysokých poč- počtoch 300-400 osôb. Od roku 2012 bolo zatknutých 10 tisíc žien a mužov z politických dôvodov. Správa vysokej predstaviteľky eh, pre ľudské práva hovorí o tom, že eh, tá skladrona smrti eh, zabila nespočetné množstvo ľudí, do polovice mája roku 2019 došlo k obrovskému počtu úmrtí. To sú práve tí komunisti pred chvíľou zmienovaní, ktorí údajne obhajujú slobody svojich ľudí. Pôvodné obyvateľstvo je eh, masakrované často tichým spôsobom, nebadaným. Takisto prebieha obchodovanie s ľuďmi, s drogami a sloboda informácií neexistujú, eh, miznú média, nie je tu prístup na telefóny, na internet, Režim si pomáha vojenskými zložkami a takisto dusí akademickú sféru. Zvyšuje sa e, e, e, rozšírenie horúčky deng, týfu, týfu, týfusu, Pán vysoký predstaviteľ, treba sa opýtať, či e, riešenie pre Venezuelu spočíva len v navýšení humanitárnej pomoci. Nevieme ani, kde smerujú tie peniaze. Maduro režim, ktorý kontroluje a filtruje všetku humanitárnu pomoc. Takže treba viac odvahy. Máte pravdu, súhlasím s tým, treba ísť dopredu, treba riešiť otázky demokracie, ale pán Borel, treba viac odvahy. Dodnes komunitárne inštitúcie vrátane Európskeho parlamentu nepreukázali odvahu poslať domov pána Madura a tvrdo, dôrazne zasiahnuť proti diktátorovi, ktorý naďalej masakruje svojich ľudí a ktorých necháva umrieť od hladu. Preto si to vyžaduje odvážnu akciu, odvážny krok z vašej strany, z vaš- zo strany komisie a zo strany úradov uh, únie. A teraz pán poslanec Maria Manuel Letajo Marquez. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o situáciu vo Venezueli, tak je veľmi vážnou migračnou krízou a ak sa nič nezmení, tak počet utečencov, vysťahovalcov prejde zo 4,5 na 6,5 milióna v decembri 2020. To ovplyvní celý región a susedné krajiny, Kolumbiu, Európu. Len malý ostrov Portugalsku Madeira už prijal okolo 4 tisíc pristahovalcov z Venezuely. Toto všetko, aj keď to je najväčšia migračná kríza, je to tá, ktorá je najmenej finančne podporovaná. 48 e, len peňazí darcov splňalo podmienky, alebo sa tam dostalo, takže EÚ musí pokračovať v svojej pomoci aj diplomatickom úsilí. A rovnako, pokiaľ ide o dopad ekonomických e, sankcií, musíme pozerať ďalšie možnosti. A je to tak, ako na to poukázal veľký predstavateľ, napríklad program Ropa za potraviny. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Jordi Kaňas, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Venezuela zažíva skutočne humanitnú krízu, skutočnú humanitnú krízu a 4,5 milióna ľudí odišlo z krajiny a očakávame, že to narastie na vyše 6 miliónov v budúcom roku. A to znamená, že situácia nie je dôsledkom nejakej prírodnej katastrofy alebo vojny, ktoré by sme nemohli očakávať. Nie. Je to kvôli Madurovi a jeho režimu. režimu. Je to jednoducho otázka režimu. A čo môžeme robiť v takejto situácii? niečo napríklad také jednoduché, ako vrátiť do Venezuely demokraciu. Nič iné, inak bude táto situácia e, vleklou situáciou. Aj občania Venezuely musia dostať od nás jasný signál od komisia a parlamentu. Treba tam jednoducho vrátiť demokraciu lebo vidíme tu mimosúdne popravy politických väzňov, vraždy e, domorodcov, takže sa tam porušujú veľmi jasne ľudské práva a väčšina väčšina týchto vecí sa už mohla riešiť. Ďakujem. A teraz Sardone. Vidíme, že vo Venezuele e- je Európska únia úplne na nič. Je tam Maduro a voči nemu naše postoje neboli jasné a vidíme, že to bol jasný socialisticko-komunistický model, ktorý, najprv, e, ktorý stvoril e, Čavez a potom ho prevzal Maduro. Je to, e, Venezuela je bohatá na ropu a ľudia tam umierajú v hladomore a preto milióny ľudí chcú emigrovať a emigrovali. Obchody sú prázdne, máme o tom čísla Takže to je situácia, keď dokonca museli jesť aj svoje domáce zvieratka. A je potrebné pochopiť, čo to znamená takýto socialistický model. Čo je to reálny socializmus, čo je to komunizmus. Je to jednoducho niečo, čo vedie len k chudobe a k smrti. Protesty viedli k ďalším represáliám. Nemáme slobodné médiá a e, aj výsledky volieb sú skreslené. Európa sa musí zobudiť. Ďakujem. A teraz pán Poremba. Ďakujem, pani predsedajúca. Je skutočnosťou, že Venezuela je krajina s najväčšími zásobami ropy, takže by to mala byť krajina, kde ľudia vedú šťastný život a plnia si svoje, uh, svoje sny. Ale nie je to tak. Uh, ja som presvedčený, že my ale v takejto situácii toho veľa nezmôžeme. Milióny odišli z krajiny, došlo k mimosúdnym zabitiam vo Venezuele, stovkám Takže podľa mňa nastal čas, aby sme vyslali silný signál Venezuele, že EÚ už nebude akceptovať takéto postoje a znamená to, že vás vyzývam, pán Borel, je to jedna z najvýznamnejších e, misií, poslaní, úloh, ktoré máte v najbližších rokoch, aby ste rozšírili sankcie voči zástupcom, predstaviteľom tohto režimu a žiadali aj e, obnovu demokracie v tejto krajine. Pokiaľ nebudeme mať silný hlas, budeme môcť len o tom debatovať a nič sa nezmení. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Santa Pereira, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Tento parlament e, občas protestuje voči situácii v Venezueli a situácii tam. A tu preto predstavuje zasahovanie do záležitosti inej krajiny. Hovoríme tu o pučoch, destabilizácii, z intenzívne, intenzívnej situácii a naozaj teraz je pokrytecké hovoriť o migračnej kríze bez toho, že by sme sa zaoberali e, s príčinami boj proti chudobe, vylúčeniu a tak ďalej, zdravotná starostlivosť. To všetko sú základné faktory preto, aby sme pomohli obyvateľstvu. A keď presadzujete opačné a to opačné sa stane, tak potom venezúlskí občania a portugalské obyvateľstvo trpia v dôsledku tejto situácie Teraz si tu chýba stabilita a ľudia samozrejme, že odchádzajú z krajiny a režim škodí svojej krajine, svojim obyvateľom a izoluje Venezuelu. Ďakujem a teraz mm, pán Lagos. Ďakujem veľmi pekne. Máme a vedieme tú diskusiu, ktorá podľa mňa je pokritecká, pretože Európsky parlament a Európska únia nedosiahnu nič vo Venezuele. Predsa tá situácia tam je už takáto roky, roky vedieme diskusie a Európsky parlament nedosiahol nič ani v iných krajinách, kde sa šliape po ľudských právach. Takže o čom sa tu bavíme? O tom, že vo Venezuele je neznesiteľná situácia pre e, občanov, ale akú štátnu formu máme tam? Komunizmus a všade, kde je komunizmus, všade tam sú ľudia rovní podlahe, za ušlapaní. A preto by sme si mali pozrieť aj tú skutočnosť, že Európska únia nie je v situácii toto zmeniť Takže my tu len hovoríme, aby sme rozprávali a ako sa môže vo Venezuele alebo inde niečo zmeniť, kde by sme mohli niečo dosiahnuť, keď ani tu v našom susedstve nedokážeme niečo presadiť. Tu v mojom susedstve, v Turecku, Erdoğan otvoril hranice a utečenci prichádzajú masovo do EÚ Takže Erdoğan robí to, čo sa mu páči a ešte ho za to aj financujeme, aby to mohol ďalej robiť. Takže v prvom rade by sme si mali urobiť poriadok pred vlastnými dverami a potom sa môžeme zaoberať ostatnými. Ďakujem. A teraz pán Rangel, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcem povedať, že všetky tvrdenia, e, ktoré tu zazneli, sa kategoricky odmietajú zo strany komunistickej strany, ktorá sa snaží e, všetko e, odvrátiť a natrieť na bielo. Je to naozaj hamba, že sa tu ešte nachádzajú poslanci, ktorí opajujú politiku Madura, ktorej výsledkom je to, že toľko ľudí ako ešte nikdy predtým na juhoamerickom kontinente musia opúšťať svoje domovy. Teraz sú to 4,5 milióny, za chvíľu to bude 6 miliónov. Ja viem, aká je situácia napríklad v Kolumbii, v akých podmienkach tu žijú venezuelskí E, utečenci. Je to katastrofálna humanitná situácia. Ja si myslím, že EÚ dokáže urobiť viac a musí urobiť viac. Členské štáty nesú zodpovednosť a systéma, režim Madura musí skončiť a treba znovu zaviesť demokraciu vo Venezuele, aby ľud mohol žiť v blahobite. Ďakujem pekne. Pán Tonino Pikula na minútu. Nech sa páči. Vážený pán vysoký predstaviteľ, 4,5 milióna ľudí už opustilo Venezuelu. Očakávame, že do konca budúceho roka e, tento počet stupne o ďalšie 2 milióny. Určite to je najväčší počet utečencov z jedného štátu v aktuálnom svete. Táto tragédia je sprevádzaná aj najslabším financovaním medzinárodného spoločenstva E, doteraz bola vyplatená iba menej ako polovica prislúbených peňazí. V roku 2016 eur vyplatila 320 milión eur humanitárnej pomoci. Ale musíme naďalej poskytovať humanitárnu pomoc Venezuele, Kolumbie, Ekvador e, a Peru. Tieto krajiny preukázajú veľkú mieru solidarity utečencom. 85% e, utečencov sú v susedných krajinách. Ja podporujem prístup e, vysokého predstaviteľa OSN. Musíme chrániť občanov e, bez toho, aby doplatili na naše sankcie. E, kríza vo Venezuele musí skončiť cez rokovanie, cez korektné voľby medzinárodnou monitorovacou misiou aj prítomnosťou. Len takýmto spôsobom venezuelské obyvateľstvo sa môže rozhodnúť o svojej budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva uh, pána Rafaela na, pani Rafaela na jednu minútu. Ďakujem pekne, budem pokračovať po holandsky. Keď som tu prvýkrát bola, sme ti hovorili o Venezuele. Sú tu čísla, približne 4,5 milióna odpustilo Venezuelo. Čísla neklamú, pobrovne 1,5 milióna z nich je v Kolumbii. Tisícky venezuelančov sú na ostrovo Holandského kráľovstva v Karibiku. Čo sa stalo? Odkedy sme tu naposledy o tom hovorili? Čísla nevyzerajú odvtedy lepšie. Aruba, Curaçao a Bon Air sa nedokážu vyrovnať s touto krízou. Preto vyzývam komisiu, aby lepšie podporovala zámorské územia únie. Komisia jasne povedala, azyl, migrácia a integrácia, máme na to fondy, ktoré sa môžu využiť, presne tak ako fondy rozvojovej pomoci. Žiadam komisiu, aby týmto ostrovom v takej zraniteľnej situácii poskytla potrebnú pomoc, aby im pomohla pri spracovaní napríklad aj žiadosti. Ďakujem. Bardzo dziękuję pani poseł. Ďakujem pekne. Slovo dostáva Richard Čarnecký na jednu minútu z EKR. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár. Náš pán Borel, pán komisár, je Španielom, je predstaviteľ krajiny, ktorá má skutočne mimoriadne pochopenie pre problematiku Latinskej Ameriky. Jednoducho je to niekto, kto sa v tom vyzná. A ja si teda myslím, že práve on bude tým správnym človekom, správnym predstaviteľom Európskej únie, ktorý to dokáže vyriešiť. Ale nech, mm, neklamme sa, diktátori neodchádzajú len tak dobrovoľne. Sice žiadosť o slobodné voľby je oprávnená. To v každom prípade. Ale venezuelská vláda sa snaží využívať e, fyzické násilie. A to znamená, že naozaj len silný medzinárodný tlak, a to nie len tlak zo strany EÚ, by možno dokázal všetko dostať do takej situácie, kedy venezuelčania, a to chcem zdôrazniť, sa sami budú môcť rozhodnúť, koho budú chceť za svojho vodcu. Ďakujem pekne. Pán Korao, 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Pani predsednička, milí kolegovia, 4,5 milióna ľudí opustili krajinu. Uh, rodičia nechávajú deti niekomu inému. Miera inflácie je e, veľmi vysoká. Odhady hovoria o tom, že budúci rok počet migrantov bude viac ako 6 miliónov. To je viac ako zo Sýrie v roku 2020. Mnohí e, migranti sú v Kolumbii. To je krajina, ktorá má politiku otvorených dverí a teraz veľmi draho platí za dôsledky takéhoto prílivu migrantov. OSN hovorí o tom, že humanitárna podpora potrebná bude v výške miliarda 300 miliónov a to len preto, aby sme pomohli tým, ktorí emigrovali. Realita je taká, že sa tu vyjadruje veľká miera solidarity, ale nikto neprispieva, alebo málo kto prispieva. Teda komisia sa musí snažiť viac pomôcť týmto zúfalým ľuďom. A je dôležité, aby Spojené štáty zrevidovali svoju politiku sankcií, ktorá e, penalizuje obyvateľstvo. Kolegovia, migrantov Eh, z Venezuely viac ako migrantov zo Sýrie a nastal čas, aby sme priateľom v Južnej Amerike ukázali, že stojíme po ich boku v tej chvíli, keď nás najviac potrebujú. Pán Kovačev na minútu. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pán Borel. Viac ako 4,5 milióna venezuelčanov opustilo svoju krajinu od začiatku krízy táto kríza vystala preto, lebo komunistický režim Čavez a Maduru e, sa správali tak, ako sa správali, na rozdiel od iných migračných vln v histórii. Táto migračná vlna vznikla preto, e, vznikla v dôsledku ideológie, ktorá je skorumpovaná tí z nás, ktorí sme museli žiť počas komunizmu v tom predošlom svete, vieme, čo znamená žiť za takéhoto režimu. Vieme, čo to znamená, keď nie je dosť stravy, keď sú hranice zatvorené, keď je nedostatok mnohých tovarov. Obetovali sme veľa a podarilo sa nám zvrhnúť tieto režimy a teraz by sme mali ponúknuť našu podporu venezuelskému obyvateľstvu. Pán Borel, zdvojnásobme naše úsilia. Potrebujeme úprimnú, otvorené, korektné demokratické voľby, tak aby